Ďakujem pekne. Táto rozprava je týmto pádom ukončená a hlasovanie sa bude konať o 11.30 zajtra vo štvrtok. Ďalším bodom programu je správa pana Maňku ohľadom e, odhadov e, prínosov, e, príjmov a odhadov opravného rozpočtu a odozdávam slovo najprv pánovi spravodajcovi Maňkovi. 4 minúty. Nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Všetci veľmi dobre vieme, že len spoločným úsilím na európskej úrovni dokážeme čeliť najväčším výzvam. 21. storočia ktorými sú klimatické zmeny rizikové a drahé zdroje surovín a energií hospodárska globalizácia či hrozby pre našu bezpečnosť ak má európa týmto problémom čeliť musí mať k dispozícii efektívne a komplexné nástroje. takéto nástroje prináša lisabonská zmluva. v decembri sme odsúhlasili rozpočet európskych inštitúcií na rok. two thousand and ten práve z dôvodov implementácie lisabonskej zmluvy naša práca na tomto rozpočte v decembri neskončila bude do apríla pokračovať. my sme dnes v počiatočnej fáze účinnosti tejto zmluvy európska únia od začiatku potrebuje mať k dispozícii primerané zdroje aby mohla implementovať nové politiky. lisabonská zmluva má dopad na celú škálu služieb európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií. čo sa týka európskeho parlamentu zvýši sa výrazne spolurozhodovanie až na úroveň ninety five legislatívy. pribudli sféry ako sloboda bezpečnosť a spravodlivosť poľnohospodárstvo rybolov výskum štrukturálne fondy zintenzívni sa využitie kvalifikovanej väčšiny v rade a tvorba počtu nových právnych základov vo sférach ako turizmus šport energia civilná ochrana administratíva spolupráca. to všetko zvýši legislatívne aktivity európskej únie všeobecne s významným celkovým dopadom na právomoci európskeho parlamentu a jeho aktivity a tým aj na potrebu posilnenia administratívy hlavnou prioritou opravného rozpočtu ktorý v súvislosti s lisabonskou zmluvou navrhlo predsedníctvo európskeho parlamentu je zabezpečiť aby európsky parlament kapacitne zvládol vykonávať svoju legislatívnu funkciu. pripomeňme si že ešte v roku one thousand nine hundred and eighty eight si európsky parlament stanovil hranicu vlastných potrieb. túto hranicu identifikoval na úrovni twenty celkových administratívnych nákladov inštitúcií v roku two thousand and six v kontexte rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky two thousand and seven až two thousand and thirteen európsky parlament odsúhlasil túto hranicu ako maximálnu z celkových administratívnych nákladov inštitúcií. odvtedy od roku two thousand and six európskemu parlamentu vzrástli náklady z titulu nadobudnutia účinnosti štatútu poslancov aj keď na druhej strane práve štatút poslancov šetrí financie v rozpočtoch členských krajín dnes potrebujeme ďalej kryť aj náklady z dôvodu novej úlohy európskeho parlamentu z titulu platnosti lisabonskej zmluvy. treba povedať že so štatútom poslancov ani lisabonskou zmluvou kapacita twenty percentného stropu nepočítala. napriek štatútu poslancov a lisabonskej zmluve sme v rozpočtovom výbore trvali na tom aby rozpočet európskeho parlamentu na rok two thousand and ten dodržal twenty percentný limit z pôvodného viacročného finančného rámca. to sa nám aj podarilo pri príprave rozpočtu na rok two thousand and eleven však budeme musieť citlivo stanoviť nový vzorec aby sme zabezpečili udržateľnosť rozpočtu v nasledujúcom období. rád by som zdôraznil že najlepšou cestou k udržateľnosti rozpočtu je jeho tvorba na základe skutočných potrieb a nie na základe inflačných koeficientov. len takýto prístup umožní aby rozpočet odrážal len skutočné potreby čo zvýši jeho transparentnosť a efektívnosť. ďakujem. Ďakujem pekne a teraz rečníci v mene politických skupín. Najprv pán Fernández v mene skupiny EPPED dve minúty. Ďakujem pani predsednička, drahí kolegovia. Tento opravný rozpočet je výsledkom vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. Parlament dostal nové kompetencie, zodpovednosti, a preto potrebuje aj adekvátne prostriedky, aby im mohol čeliť. Chcem zdôrazniť, že európsky občania vyžadujú vynikajúcu legislatívu od Európskeho parlamentu a preto je dôležité, aby poslancom, výborom a politickým skupinám boli udelené potrebné finančné prostriedky právne normy, rozpočtové pravidlá a dobrá finančná disciplína sa v tomto opravnom rozpočte rešpektujú a my si myslíme, že rozpočtová prísnosť a šetrnosť musia byť e, viac ako kedykoľvek predtým prítomné. Očakávajú to európske občania aj od plnenia tohto rozpočtu. A preto chceme opätovne potvrdiť význam e, rozpočtu, ktorý by garantoval väčšiu prísnosť, transparentnosť a takisto žiadame naliehavé informácie o reálnych fixných výdavkoch Európskeho parlamentu. Rovnako trváme na tom, že je potrebné dlhodobé plánovanie eh, realitnej politiky tak, aby sme sa ubezpečili o udržateľnosti rozpočtu. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že sme zredukovali rezervu pre budovy na 4 milió- o 4 milióny eur. Takto celkový rozpočet bude predstavovať 19,99 pôvodnej kapitoly číslo 5, ktorá bola schválená v prvom čítaní sme si istí, že tieto prostriedky prispejú k tomu, aby sme mohli čeliť legitímnym požiadavkám a očakávaniam našich európskych občanov. Ďakujem. Teraz sme mene SAD, pán pán. Ordförande kolleger, vážená pani predsedajúca, kolegovia. Tento opravný rozpočet má veľmi praktickú povahu, aby sme upravili pracovné metódy parlamentu v skutočnosti, že je účinná e, Lisabonská zmluva. Treba si uvedomiť, že 20-ročná e, e, zmluva, ktorá upravovala 20-percentný limit v rámci okruhu 5, a platila a e, vlastne poviedla k tomu, e, že sme e, začali diskutovať o tomto 20-percentnom pravidle. V roku 2011 hrozí prekročenie tohto limitu. Jedine ak okrešeme niektoré výdavky, takto zvládneme. Musíme sa však uvedomiť, že Európsky parlament zaznamenal nové aktivity, ktoré vyvolávajú nové výdavky. Musíme si však uvedomiť, uvedomiť, že e, nie len Európsky parlament, ale mnohé členské štáty a ich vlády sú, e, postavené, e, sú vystavené tlaku znižovať svoje výdavky. Ďalej musíme zohľadniť tú skutočnosť, že spolupracujeme s ďalšími inštitúciami. V roku 1988 sme si sami stanovili pravidlo, že ak by sme mali prekročiť 20-percentný limit, tak museli by sme to vlastne pre prejednávať s radou. A vlastne do tohto spadajú veci ako zahraničná diplomatická služba a tak ďalej. Ja som za tento rozpočet. Zvíham len varovný prst do budúcnosti. Ďakujem pekne. A pani Bertman, minútu aj pol. Ďakujem e, pekne za slovo. Lisabonská zmluva posilňuje EÚ ako takú. E, skutočne posilňuje hlas občanov EÚ a Lisabonská zmluva posilňuje kompetencie Európskeho parlamentu e, a skutočne toto znamená aj väčší rozsah legislatívnych povinností a aktivít. No a skutočne každý poslanec s najlepším svedomím a vedomím sa musí o to usilovať ja by som rada použila to okrydlené slovo legislatívna excelencia. A skutočne e, tento, e, tento rozpočtový rok e, naráža na mnohé problémy a treba uznať, že aj napriek krízi sme veľmi starostlivo nakladali s finančnými prostriedkami. To platí aj na rok 2011. Ako poslanci musíme, samozrejme, sme povinní vykonávať čo najlepšie našu poslaneckú prácu. A na to potrebujeme máme primerané zdroje. Ďakujem. A teraz máme e, jednotlivcov vystupujúcich. Pán Gariga Poledo. E. Ďakujem, pani predsednička. E, myslím si, že poslanci tohto parlamentu dôverujú nášmu výboru e, vo chvíli, keď hlasujeme o významnom navýšení parlamentu ohľadne diet e, poslancom. E, nás je tu 4 alebo 5 členov výboru pre rozpočet. To znamená, že všetci ostatní nám dôverujú. Avšak chcem povedať, že sme tu dvaja koordinátori za socialistov a za EPP a sme tu preto, aby sme ratifikovali skutočnosť, že plne súhlasíme s týmto navýšením rozpočtu, pretože sa nazdávame, že v žiadnom prípade e, nenarušuje na je, naše vlastné e, pravidlá e, rozpočtovej šetrnosti. Európsky parlament je vo veľmi špecifickej situácii, ako vie kolega Farm, v Švedsku aj v Španielsku, keby sme neustále navyšovali e, v našich regiónoch e, príjmy našich e, poslancov, tak by sme potrebovali zvýšiť rozpočtovú dotáciu parlamentu. A to sa deje aj v Európskom parlamente a teda musíme za to hlasovať. Je jasné, že v budúcich rokoch budeme musieť tieto výdavky udržať a to znamená, že budeme musieť vážne hovoriť o politike nehnuteľnosti, o budúcnosti personálnej politiky. Toto všetko v budúcnosti budeme musieť riešiť v rámci udržateľnosti a efektívnosti. Predsedníctvo parlamentu, rovnako ako aj rozpočtový výbor, mali rôzne názory, lebo predsedníctvo bráni potreby poslancov a my vo výbore E, sme za rozpočtovú prísnosť. Ale myslím si, že sme dospeli k dobrej dohode a zajtra bez problémov môžeme hlasovať. Vaughan, mm, Kolega De jedna minúta. Ďakujem. Pani predsednička, hovorím v mene skupiny SAD, ale eh, myslím si, že viacerí kolegovia si uvedomujú potrebu po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy eh, potrebu eh, viacerých zdrojov, ale je to otázka načasovania. A kolegovia spomínali ďalšie výhrady. Je tu aj otázka Napríklad, e, ak budeme mať viac zdrojov na zamestnancov, na akom základe e, sa to navrhuje? Zobrali sme to zo vzduchu, alebo máme nejaké konkrétne údaje? Ak e, údaje sú, treba ich predložiť. Taktiež personál na vyššie pre sekretariat. Ako sa to bude rozdielovať? Myslím si, že aj tieto informácie by mali byť poskytnuté. Tak tiež si myslím, že pokiaľ budeme súhlasiť 1500 e, eurami na mesiac na pomocníkov, na asistentov treba zvládnuť aj e, potreby na e, dodatočné priestory, čiže musíme stanoviť globálne limity. Nazdávam sa, že to bude zložité rozhodnutie pre poslancov zajtra. Je to vždy sporné, keď musíte si prideliť zdroje na výše a uvítali by sme viac informácií a E, to by nám uľahčilo zajtrajšie rozhodovanie. Ďakujem pekne. Pán Gebrandy, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vzhľadom na to, že už je neskoro, možno, že e, si pomyslíte, že E, náš vlastný rozpočet nepodlieha e, posúdeniu cez deň. E, Lisabonská zmluva samozrejme poskytuje nám viac povinností, poskytuje nám viac právomoci a dáva viac práce. To však neznamená, že budeme potrebovať za každým viac zamestnancov pre výbory, skupiny a jednotlivých poslancov. Mám tu určité pochybnosti. Myslím si, že ak budeme pracovať efektívnejšie, potom by sme sa mali zmiesť zahrnutí do súčasného rozpočtu. Pani predsednička, myslím si, že treba urobiť niekoľko krokov. Nechceme, aby e, tohto roku sme zvýšili e, výdavky aj na budúci rok. Naša skupina je proti tomu. Keď e, zvážime jednorazové zvýšovanie nákladov v súvislosti s Lisabonom, to je v poriadku. Ale aby sa to neopakovalo na budúci rok a rok neskôr, najmä pokiaľ ide o budovy. Ďakujem pekne. Pán Marinesko, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, legislatívna e, e, vynikajúca práca je našou prioritou a mali by si poskytnúť poslancom a výborom dostatočné prostriedky, aby sme to zabezpečili. Nové administratívne náklady, ktoré spôsobila Lisabonská zmluva, neboli zapracované do rozpočtu parlamentu a v správe sa zdôrazňuje, aj e, zvýšená legislatívna úloha parlamentu a s tým súvisia sa potreba e, navýšiť finančné prostriedky. Potrebujeme mať konkrétne opatrenia, ktoré by zabezpečili e, stabilitu rozpočtu a potrebujeme mať dobrú rozpočtovú politiku a dlhodobú politiku, čo sa týka budov parlamentu. Nazdávam sa, že mali by sme sa držať pôvodného e, programu v rámci e, viacročného e, finančného rámca a mali by sme dodržať rozpočtovú disciplínu, mali by sme dodržať tradičný limit 20 a vítam dohodu nie prekročiť tento strop. Myslím si, že mali by sme zabezpečiť udržateľnosť rozpočtu aj počas nasledujúcich rokov. Myslím si, že je dôležité, mať e, e, rozpočtovú politiku, ktorá e, je prísna. Potrebujeme transparentnosť a presvedčivé informácie, pokiaľ ide o globálne výdavky Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. A teraz postup Catch the Eye. Mám jedného prihláseného rečníka, pán Rubik. Srdečná vďaka, pani predsedníčka. Záverom by som chcel konštatovať, že Európsky parlament sa chová veľmi zodpovedne. Chcem sa poďakovať aj predsedníctvu za to, že sa našla možnosť dodržať tento 20-percentný limit. Je to pre nás veľmi dôležité, predovšetkým e, za čias hospodárskej krízy, keď daňoví poplatníci veľmi citlivo reagujú. A pritom sme aj dokázali e, zabezpečiť e, poslancov. Myslím, že to navýšenie o 4 milióny by e, mali skutočne slúžiť tomu, aby tento parlament e, bol na poprednom mieste medzi všetkými parlamentmi a pritom fungoval čo najefektívnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz odovzdám slovo pánovi spravodajcovi Maňkovi. Dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. V tejto chvíli by som sa rád poďakoval všetkým vám, vážené kolegyne, kolegovia, za vaše názory a vystúpenia ale aj za hľadanie riešení vo výbore. chcel by som pripomenúť že v rozpočte na rok two thousand and ten sme založili systémové opatrenia ktoré môžu priniesť finančné úspory a znižovať tlak na naše stropy. v októbri minulého roka sme sa na zmierovacom konaní dohodli že v európskom parlamente sa v tomto roku uskutoční organizačný audit v generálnom riaditeľstve inlo a v bezpečnostnej službe cieľom je posúdiť či sa zdroje využívajú najlepším spôsobom. výsledky auditu by mali byť východiskom pre ďalší postup a vyššiu efektivitu. ďalšie rezervy vidím v lepšom využívaní vlastných kapacít v tlmočníckych službách či v oblasti teleworkingu. od európskeho parlamentu ale aj ostatných inštitúcií očakávam aktuálne informácie o tom ako plánujú využívať dočasne nevyužité kapacity nielen v jazykových službách ale aj v prenajme priestorov kopírovacích službách a tak ďalej. som presvedčený že úspory v rozpočte prinesie strednodobá stratégia v oblasti majetku a budov ktorá prispeje k udržateľnosti rozpočtu parlamentu. stratégiu nám administratíva európskeho parlamentu predstaví už o niekoľko dní. ešte raz ďakujem za spoluprácu a za zodpovednosť ktorú si na seba beriete vážení kolegovia. Ďakujem. pekne. Týmto uzatváram rozprávu. E, diskusia bude o 11.30 vo štvrtok. E, pokračujeme v rozprave e, v pléne zajtra 25. februára od 9.00 do 13.00. Program je k dispozícii na webovej